meny. Myslím si, že e, účinné využívanie e, paliva, e, účinné využívanie nedostatkov zdrojov musí byť dobré. Ďakujem pekne, pán Kalenan, milí kolegovia. Rozpráva je ukončená a dnes budeme hlasovať o 12. Ďalším bodom programu je správa pána Kanciana práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Vítam tu pani Gery a pána komisára Kalasa odovzdávam slovo priamo pánovi spravodajcovi Kancianovi 4 minúty. Prego, senor. Nech sa páči, pane. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, vážení kolegovia, Počas jedného roka som viedol e, tieto rokovania sama. Počas zmierovania vám musím pripomenúť, že to bolo prvé zmierovanie po aplikácii Lisabonskej zmluvy e, s podpredsedníčkou pani Kráca Cagaropolo a s podporou výboru predsedu pre dopravu pána Simpsona, ale tieto rokovania boli napriek tomu ešte ťažšie, než sa predpokladalo 70 miliónov cestujúcich v autobusoch a v autokaroch budú vďaka týmto výsledkom mať práva, ktoré doteraz nemohli využívať, a ktoré nie sú teda ani porovnateľne sa nepoužívali ani v iných druhoch dopravy. Prebehli rokovania s tromi predsedníctvami a nasledujúce výsledky sme dosiahli umožňujeme nediskriminačný prístup k doprave e, autokarmi a autobusmi, berieme do úvahy charakteristiky tohto sektora, predovšetkých malých a stredných podnikov, ktoré nemohli niesť príliš veľkú ekonomickú záťaž a nemôžu niesť takúto záťaž uvažujeme o aplikácii základných práv a záruk pre všetkých cestujúcich v tomto druhu dopravy. Vzhľadom na niekedy veľmi prísne podmienky v Rade sa nám podarilo napriek tomu zlepšiť práva osôb so zníženou pohyblivosťou. Vieme, že naše obyvateľstvo starne a že táto doprava bude rozhodujúca pre budúce desaťročia pre naše obyvateľstvo. Dosiahnutý text je uspokojivý. A aké boli tie najdôležitejšie problémy? Jednak zadefinovania rámca pôsobnosti. Mohli by ste trošku spomaliť, upozorňuje pán predsedajúci, pána rečníka, hovoríte príliš rýchlo. Hlavné problémy, ktoré sme museli riešiť, bolo ten rámec spôsobnosti, Nariadenie sa aplikuje na všetky pravidelné, na celú pravidelnú vnútroštátnu a cezhraničnú dopravu a teda ide o dopravu, ktorej mm, dĺžka je 250 km a viacej teda o diaľkovú dopravu. Ide o základné práva, ktoré sa nesmú porušovať. Ide o právo na informácie a zodpovednosť, ktorú musí prebrať prepravca v prípade problémov. Tiež e, sa uvažuje o pomoci v prípade e, zrušení, oneskorenia alebo v prípade nehody. Rovnako e, sa rozšírili práva osôb so zníženou pohyblivosťou a so zdravotným postihnutím. Pokiaľ ide o reklamu a informácie, je potrebné uvažovať o rovnakom e, prístupe a teda všetci musia mať dostatočné informácie. Je to v základných právach. E, je tu tiež možnosť troch mesiacov na podanie žiadosti alebo žaloby v prípade nesplnenia podmienok a tiež e, treba a je možné využívať organizmy, ktoré vzniknú na základe tohto nariadenia. Je tu možnosť e, výnimky na dva alebo tri roky, ktorá je, e, ktoré je možné ešte túto výnimku predlžiť e, o jedno obdobie ďalej. Členské štáty musia zaviesť jednotný lístok, cestovný lístok. Toto nariadenie je uspokojivým kompromisom, ktorý je zároveň vyrovnaný. Zmierovacie konanie bolo skutočným úspechom pre Európsky parlament. A teraz pani Dery, ktorá vystupí v mene rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Pre mňa je e, veľkým potešením, že sa môže zúčastniť diskusie o právach cestujúcich v autobusovej otokárovej doprave. Je to veľmi dôležité okamih, pretože diskusia o tomto legislatívnom akte prichádza e, E, e, sa ukončuje po dvoch rokoch. V prvom rade v mene Rady. rada by som vyjadrila vďaku a uznanie Európskemu parlamentu za spoluprácu a za snahu e, hľadať kompromis, čo nám umožnila v zmerovacom výbore dosiahnuť dohodu na prospech cestujúcich a tokárovej dopravou, najmä na prospech cestujúcich so zniženou mobilitou. Diskusie medzi tromi inštitúciami neboli jednoduché boli však vždy konštruktívne a riadili sa snahou hľadať kompromis. Spoločný text, na ktorom sa podarilo dosiahnuť na zasadnutí zmierovacieho výboru a ktorý, ako dúfame, dnes bude schválený, predstavuje kompromis, s ktorým súhlasia všetky politické skupiny a preto by som chcel vzdať hold všetkým, ktorí sa zúčastnili eh, príprave tohto legislatívneho návrhu, najmä eh, pani Cetar Tagapolu, podpredsedníkovi e, výboru pre dopravu pán Decepsovi, spravodajcovi a tenevým spravodajcom za odvedenú prácu spoločne. E, museli e, úspešne uzavrieť legislatívny proces. Taktiež ďakujem pánovi komisárovi Kalásovi a jeho spolupracovníkom a našim protiažkom na sekretariate a v rade E, e, veľmi nám pomáhali dosiahnuť pokrok. Ani v poslednom rade by som chcela zviedriť e, uznania belgickému predsedníctvu, ktoré zabezpečilo potrebnú podporu v rade, na dosiahnutie kompromisu vo zmierovacom výbore. Som presvedčený, že spoločné znenie, ktoré je výsledkom zasadnutí vo zmierovacom výbore, predstavuje správnu rovnováhu medzi právami cestujúcich v autobusovej a autokárovej doprave a zaujímcami prepravcov, väčšina z nich, ktoré sú malé a stredné podniky. Podľa názoru rady hlavným cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť práva cestujúcim, ktorí využívajú pravidelnú dopravu, kde vzdialenosť je e, rovná alebo väčšia ako 150 km. Okrem toho e, zaručené práva budú platiť bez ohľadu na diaľku dopravy. Nové pravidlá sa sústredí predovšetkým na e, e, to, aby pomohli cestujúcim za zniženou mobilitou alebo zdravotne postihnutým. V našich diskusiách medzi inštitúciami sme dosahli vzájomne priateľné riešenie e, vo viacerých zložitých otázkach, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti práva cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania linky E, e, kompenzácie pomoci v prípade dopravných nehôd, ustanovenie, ktoré e, uľahčia prechod na novú úpravu a napokon práva cestujúcich, ktoré sú zdravotne postihnuté, lebo majú znižnú mobilitu. Ctení poslanci, ako viete, rada schválila toto znenie 31. januára 2011. Tento legislatívny akt bude zajtra preto podpísaný. Jeho zverejnenie v úradnom vesniku Európskej únie môžeme očakávať v marci. A záverom by som chcela zablahoželať eh, pánovi Kančanovi eh, za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi dobre sme eh, pracovali. Ďakujem pekne. A teraz pán komisár Kalas, nech sa páči. Prezident. Vážený pán predsedajúci, vážený pán spravodajca, pán Kancian, pani Jerry, zastupkyňa rady, ostatní zastupcovia rady a ctení poslanci a poslankyne. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, o ktorých budeme dnes hovoriť, sú výsledkom dlhého a ťažkého procesu, vrátane zmierovacieho procesu. Dlhé rokovania aj v noci 3. novembra, kedy zasadal zmierovací výbor, napokon viedli k prelovome prelomovému riešeniu a uza završeniu roku viacročných rokovaní. Ďakujem vám za to, že ste prispeli k takémuto výsledku. Pani Caga Ropoulová, pán Simpson, ktorý je predsedom výboru pre dopravu, pán Kansian spravodajca a samozrejme belgické predsedníctvo a všetci ďalší, ktorí sa zaslúžili o tento výsledok. Som vďačný, že parlament sa snaží vždy o vyššiu úroveň ochrany e, pasažierov a keď 31. januára schválila túto vyššiu úroveň aj rada, nič nestojí v ceste prijatiu tohto nariadenia náležitou e, No, procedúrou. Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave teraz budú chránení a budú sa tešiť tým istým základným štandardom služieb, ako, e, ktoré budú rovnaké v celej Európskej únii. Je to úspech, pretože je to istý súbor základných práv pre všetkých cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Samozrejme, ako pán Kancian už povedal, sú tu aj zložité body, ktoré sa až v poslednej chvíli pri rokovaniach riešili. Problémom bol rozsah pôsobnosti, pretože šlo o diaľkovú dopravu, či to bude 250 km a viac, alebo iné číslo, a či sa zahrnie aj e, zahrnú práva cestujúcich v, pri miestnej, prímeskej doprave. Tento text však nesie so sebou opatrenia, ktoré sú dosť nákladné, najmä pre malých prepravcov. Podľa môjho názoru tento text predstavuje veľmi dobre vyvážený kompromis a nemali by sme zabúdať na to, že mnohé práva sa už teraz uplatňujú v doprave so špeciálnym zreteľom na najzraniteľnejších cestujúcich. Musíme však prihľadať aj na to, aby sa náklady na prepravu cestujúcich e, nezvyšovali príliš. Myslím si, že sme naozaj dosiahli pokrok pri e, cestovaní, aj sme zlepšili imič prepravcov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz si vypočujeme rečníkov, ktorí budú hovoriť mene politických skupín. Zač- začína pán Groš v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, Vážna pani ministerka, stení kolegovia, chcel by som poďakovať za odvedenú prácu, e, predovšetkým kolegovi spravodajcovi. E, táto agenda nie je jednoduchá, ale veľmi dobre sme to uzavreli. E, kompromis vždy má určité nedostatky. Niektorí si myslia, že tam je toho príliš veľa, ale niektorí iní, že mm, málo. A chcel by som poďakovať radu za to, že sa im podarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť kompromis tri krajiny, e, e, napríklad Luxembursko, nie sú priamo e, dotknuté. Sú tu dve krajiny, ktoré sú priamo dotknuté. A napokon v prípade verejného obstarávania musíme tiež posilniť naše opatrenia E, má to dopad aj pre regionálnu dopravu. Myslím si, že e, naša politická skupina podporuje tento kompromis. E, myslím si, že tento balíček má dopady pre ostatné odvetvia a dúfame, že potom dosiahneme konsolidované spoločné znenie s tým, aby sme urobili niečo, čo bude dobre pre občanov, nielen pre právnikov pretože totiž treba si uvedomiť, že mnohé e, e, dokumenty sú ťažké pri realizácii a e, treba zakotviť práva cestujúcich. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a dúfame, že v plene získame veľkú väčšinu pre tento zdravý kompromis. Ďakujem pekne, pán Groš. Brian Simpson v mene socialistov a demokratov. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Rád by som tiež poďakoval aj v mene skupine SED pánu Kančianovi za jeho ťažkú prácu, naozaj zložitú, náročnú, komplikovanú agendu mal na pleciach a človek si kladie otázky, keď sa e, pozera na túto dohodu. Prvou otázkou je, je tá dohoda ideálna a druhá otázka znie, posunie to veci vpred? Ja myslím, že z parlamentného pohľadu mm, sa dá odpovedať na prvú otázku, nie je ideálna, nie je, pretože zo svojej samotnej podstaty je kompromisom a parlament ustúpil v otázku rozsa- otázke rozsahu pôsobnosti. My sme chceli menšiu vzdialenosť ako 250 km mať stanovenú ako limit. A odpoveď na druhú otázku, posúva to veci vpred? Znie áno, posúva. Pretože sme udelili podobný súbor e, práv cestujúcich, pred cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave, ako majú už dnes iní cestujúci inými druhmi dopravy. Takisto sa nám podarilo zlepšiť cestovanie pre ľudí so zníženou pohyblivosťou a z, pre postihnutých. A to e, celoplošne v Európskej únii. Dovolil by som si zvýrazniť jednu záležitosť, a to je otázka, ako vyškoliť prepravcov, aby vedeli, ako majú pomáhať ľuďom so zníženou mobilitou a postihnutým, aby títo mali rovnaký prístup, rovnakú možnosť cestovať. Viem, že v mnohých prípadoch je to výnimka pre členské štáty, ktoré sa snažili o úpravu, právnu úpravu v tejto veci. A viem, že niektoré štáty využijú svoju výnimku a možnosť vyňať isté veci z ich právnych z platných predpisov, ktoré sú u nich platné, ale vieme, že my v budúcnosti budeme pokračovať v tomto trende, keď sa bude revidovať táto právna norma, budeme sa snažiť posunúť veci ešte ďalej, ale myslím si, že zatiaľ e, parlament v tejto chvíli by mal podporiť to, čo spravodajca v zmierovacom konaní dosiahol z radova s komisiou. Ďakujem pán, pán Simpson, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo pani Meissner zo skupiny ALDE. Nemáte zapnutý mikrofón, pani? Ďakujem pekne. E, mali sme veľmi dlhý postup, ktorý teraz vyústil dokonca. Je to dobrá správa. E, máme naozaj dobré správy. E, máme tu aj pozitívne hľadiska, napríklad E, pokiaľ ide o základné práva ľudí so zdravotným postihnením, je tu právo e, na prístup k informácie, čo je zabezpečené taktiež, e, je pozitívne aj odškodnenie malých a stredných podnikov. Predtým to tam, tomu nebolo a taktiež sa podarilo dosiahnuť dohodu v rámci rokovania veľké odvetvie nezostala bez úprave. Sú tu aj určité negatíva, na ktoré by som chcel poukázať. Nejde o celoevropské riešenie. Napriek tomu, že chceme zvýšiť e, mobilitu e, ľudí, tovaru, e, cez hraničnú mobilitu, napriek tomu nemáme celoevropské riešenie, pretože tri krajiny tu vypadli a niektoré nemajú autobusovú dopravu pokiaľ ide o práva ľudí so zdravotným postihnením, týka sa to iba dlhších tratí a je tu ešte klauzula fees major, e, e, ktorá predtým e, platila iba v leteckej doprave, tiež sa rozšíri na autobusovú dopravu, avšak na krátkých tratiach nie je tu žiadna kompenzácia, čo nie je dobré v rámci zmierovacieho konania eh, my sme riešili pozitívne negatívne veci, mali by sme to urobiť aj teraz. Ďakujem pekne. A teraz pani eh, Lichtenberger v mene zelených. Ďakujem pekne. Napriek tomu, že sa eh, podpísala príslušná, príslušný dohovor v tejto agende, E, pokiaľ ide o práva ľudí s e, e, obecným mobilitou. Myslím si, že nedokázali sme ich náležitým spôsobom zohľadniť. Myslím si, že je to veľmi veľký nedostatok. Hovoríme stále, že to sa zabezpečí, pokiaľ je to možné. Bohužiaľ, veľmi dobre poznám situáciu a môžem povedať, že pokiaľ je to možné, vo väčšine prípadov znamená, že to nie je možné aby e, ľudia e, e, so zdravotným postihnutím alebo s niženou mobilitou mohli dostať efektívnu pomoc. A napokon, pokiaľ ide o formát prístupu k informáciu, aj tu sú nedostatky. Napríklad ľudia sa s nežnou mobilitou nevedia alebo nemôžu sa dozvedieť, kde e, získajú pomoc a tak ďalej a podobne. Sú tu aj ďalšie nedostatky, e, ktoré sme mali v rámci e, posledného kola rokovania. samozrejme, pán spravodajca veľmi sa snažil, ďakujem mu za to, snažil sa dosiahnuť Eh, maximum pozitív, ale eh, eh, neústupčivosť rady veľmi blokovala postup. Takisto aj tá vzdialenosť 2050 km. Myslím si, že pri ďalších vzdialenostiach niekedy dochádza k rozpočtu parcelovania týchto e, e, e, úsekov. Cestujúci sú povinní prestupovať a mali by sme to lepšie zohľadniť. Čo je pozitívne, to je otázka rozhodcovského konania. To je veľmi dobré pre spotrebiteľov a je veľmi dobré, že pôjde odbornú prípravu pracovníkov ale ináč nie je to samozrejme žiadny e, e, skvelý výsledok našej legislatívy. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger, pán Cíle, menej konzervatívcov a reformátorov. Chcel by som e, sa pripojiť k slovám e, vďaky a blahoželania. Ďakujem všetkým zúčastneným tohto kompromisu. Najmä ďakujem E, pánovi spravodajcovi. Myslím si, že v mene parlamentu sa mu podarilo do, nájsť správnu cestu ku kompromisu. Táto legislatíva nám e, v zásade e, umožnila zabezpečiť práva cestujúcich pri všetkých druhoch dopravy. I keď úroveň ochrany nie vždy rovnaká, napríklad kompenzácie za meškanie, alebo zrušenie e, linky e, nie je rovnaké v jednotlivých odvetviach dopravy, čo môže byť metúce pre cestujúcich, ale napriek tomu je to krok správnym smerom a zabezpečuje náležitú ochranu cestujúcich. A to, že sme e, zaviedli určité ochranné opatrenia v autobusovej doprave e, v poslednom rade hovorí o tom, že je to najkomplikovanejšia oblasť. Taktiež vítam ochranu práv e, e, ľudí so zdravotným poistením a zniženou mobilitou. Je dobré, že to bude platiť aj v prípade trati kratších ako 250 km. Podporujem to, čo povedal kolega Simpson v oblasti odbornej prípravy ani ja e, e, nie som šťastný s tým, že sú tu časové výnimky pre členské štáty. Lebo pán Kohlíček. Teraz pán Kohlíček za Európsku zjednotenú ľavicu. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, pán predsedajúci. Drahé kolegyne a kolegovia, práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy sú čím ďalej tým dôležitejšie aj v rokovaniach Európskeho parlamentu, ale v mnohých prípadoch vidím problémy e, s právami cestujúcich a pokrytie poistením už bude zaujímavým segmentom pre mnohé finančné inštitúcie, ale na základe týchto nových e, návrhov narastajú náklady. To, že práva týchto cestujúcich v tomto druhu dopravy rada chcela zásadne zmeniť e, zásadné prvky v nariadení, nie je to nič nové a poznáme to už z minulých rokov. Tu by som rád poďakoval za dobre odvedenú prácu pani Rody Kraca, pani podpredsedkyni, predsedovi výbory pre dopravu, pánovi Simpsonovi, aj pánovi Kančánovi, spravodajcovi dosiahli naozaj veľmi rozumný kompromis. Pozitívne prvky sú poprvé vymedzenie diaľkovej prepravy, to je 250 km celej linky a to sa bude týkať aj osôb, ktoré takýmto spojom cestujú len čas cesty. Zlepšenie pozície osob s postihnutím, hoci to nie je ideálne aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou, po tretie odškodnenie a pomoc v prípade nehody. Tu by som rád poznamenal, že v prípade poškodenia napríklad vozičkov, tam sa uvažuje o náhrade v plnej výške, čo prináša určitú neistotu a bude potrebné lepšie zadefinovať pre poisťovateľov tento pojem tiež práva v prípade zrušenia alebo oneskorenia spojov, aj to je dobre zadefinované. A čo je pozitívne, je tiež zlepšenie informovanosti cestujúcich po piaté. Tiež vítam, že prechodné obdobie pre toto nariadenie bolo skrátené na maximálne 4 roky, ale vôbec ma neteší, že je možné predložiť toto obdobie o ďalšie 4 roky. Dúfam, že nebude zásadný problém ani s aplikovaním, s uplatňovaním týchto e, pravidiel a práv pre cestujúcich. Otázka finančných limitov, tam nie je tá inflačná doložka a tie finančné limity by upravovala na základe vývoja eura, aby tie limity boli reálne v rovnakej výške. Dohoda je teda dobrým kompromisom a konečným cieľom je rozšírenie práv cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy a tento ďalší krok v autobusovej a autokorovej doprave je dobrým výsledkom zmierovania a moja skupina tento výsledok podporuje. A ja ďakujem, hovorí pán predsedajúci, aj že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pán Imbrása za EFD, nech sa páči na 1,5 minúty. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že sa teraz završuje zdlhavé rokovanie, pretože sme e, dostali na stoli veľmi dobre vyvážený kompromis. Nesmieme však zaťažiť prepravcov, väčšina z nich sú totiž malé a stredné podniky. My v Európskom parlamente sa môžeme tešiť z takéhoto výsledku zmierovacieho postupu a myslím si, že prepravné odvetvie e, sa môže zasa tešiť z toho, že celoplošne v Európe platia rovnaké práva pre cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a dá sa to všetko porovnať s inými cestujúcimi. Toto stanovuje rovnaké podmienky pre prepravcov z rôznych členských štátov EÚ aj rovnaké podmienky pre rôzne druhy dopravy. Táto právna norma zakotvuje, že prepravcovia majú nárok na kompenzáciu v prípade smrti a takisto v prípade zranení osobnej újmy, straty, batožiny a Takisto sú cestujúci, majú nárok na pomoc pri pokrytí ich okamžitých praktických potrieb, to vrátanie poskytnutia stravy a oblečenia. A ak je spoj oneskorený alebo zrušený a oneskorený o viac ako dve hodiny, tak potom majú cestujúci nárok na preplatenie vyše 50 ceny cestovného lístka. Čo sa týka pomoci osobám, so zdravotným postihnutím a so zničenou pohyblivosťou. Myslím si, že sme dospeli k dobrému kompromisu. Ďakujem pekne, pán nepredsednička. E, posilnenie mm, mm, úprav v rámci dopravy je žiaduce a e, dávno sme to mali urobiť naozaj. V prípade dneska mm, neviac ako 90 minút e, cestujúcim má právo na prenocovanie dve noci, ale E, sú tu veci, ktoré nemôžu vplyvniť prevádzkovateľ jednotlivých línií, napríklad e, zhoršenie e, počasie, sneženie a napokon najnovšie nariadenia v oblasti železničnej dopravy meškajúce autobusy meškajú niekedy z vlastnej viny, napríklad aj v Rakúsku niekedy E, naše e, e, vlaky prichádzajú z Nemecka s veľkým meškením. Mali sme viac ako 800 takýchto prípadov a mali by sme sa vyhnúť takýmto nezrovnalostiam. Ďakujem pekne. A teraz jednotliví vystupujúci. Najprv pán Koch, jedna minúta, nech sa páči. Vážna pani predsednička, vážne pán komisár, milí kolegovia, vítam výsledky zmierovacieho konania a robím to dôrazne. Toto nariadenie nám umožní e, v oblasti autobusovej a autokarovej dopravy e, dosiahnuť e, porovnateľnú ochranu s ostatnými oblastiami dopravy, aj pokiaľ ide o cestujúcich so zniženou mobilitou. Ďalej máme vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a po tretie máme úpravu, kde prevládajú malé stredné podniky na druhej strane mm, e, e, e, sú tu prehnané požiadavky pre prevádzkovateľov dopravy. A to by malo vypadnúť z rozsahu pôsobnosti nariadenia. Takéto služby dopravy by mali byť poskytnuté ľuďom so zníženou mobilitou a musia poskytovať vysokú kvalitu služieb musia mať nárok na poskytnutie pomoci a to v záujme sociálnej integrácie, aby sa zapracovali mm, aj títo náklady. Ďakujem pekne. Pani Sarakiani, dve minúty, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Tiež by som rada poďakovala pánovi Kančanovi za jeho prácu a za to, že sme dosiahli tento ťažký kompromis. Aj cestujúci v autobusovej doprave budú mať podobné práva ako v iných dopravných prostriedkoch, ako je vlak alebo loď. Nariadenie, ktoré sa aplikuje na všetky e, linky pravidelnej vnútroštátnej a cezhraničnej dopravy, ak tá vzdialenosť je viacej ako 250 kilometrov, tak ochraňuje aj cestujúcich na kratších linkách, predovšetkým osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím. Tiež sú tam práva na kompenzácie, v prípade e, straty e, e, vozíčkov alebo keď sú poškodené a tak ďalej. Som rada, že sa dosiahla aj dohoda v prípade kompenzácie, ak dojde k umrťu pri nehode, rozumné preplatenie nákladov na pohreb alebo v prípade, keď sa stratí batožina. Podľa mňa je požitívne, že si cestujúci môže vybrať že buď bude ďalej cestovať v prípade e, zrušenia spoja iným spôsobom, alebo bude žiadať o preplatenie informácie pre cestujúcich. Bolo by užitočnejšie, aby mali informácie o prepojením s ďalšími dopravnými e, prostriedkami, aby sme dosiahli intermodalitu a tiež možnosť prestupu na železnicu a iné dopravné prostriedky. Pre osoby so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou dosiahlo sa počas rokovania dosiahnuť pre nich e, ďalšie práva, aby to nedosiahlo aj vyššie náklady pre nich. Gracias, presidenta. Ďakujem pani Bilbao Barandika. Ďakujem pánovi Kančianovi. Urobil obrovské úsilie, aby sa dosiahla táto dohoda. Po veľmi ťažkých rokovaniach sme dosiahli tento text. Urobili sme pokrok v právach cestujúcich v prípade asistencie, nehod, zárok, v prípade oneskorenia, zrušenia spoja, uznanie základných práv cestujúcich nezávislo od vzdialenosti a tiež práva osôb s postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, ale definícia rámca pôsobnosti aby sa to používalo na vzdialenosti väčšie ako 250 km, tak Nespadajú tri krajiny do tejto legislatívy a z nášho hľadiska to nie je postačujúce, hoci uznávame, že sa dosiahol pokrok oproti pôvodnej situácie. Takže e, naša politická skupina sa zdrží pri hlasovaní. Nech sa páči, pán Čarnecký. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes Európsky parlament vysiela veľmi pozitívny signál, posolstvo všetkým cestujúcim, aj všetkým daňovým poplatníkom a takisto všetkým voličom. Všetkým ľuďom, ktorí využívajú autobusovú a autokarovú dopravu, vrátane ľudí so zníženou pohyblivosťou a osôb so zdravotným postihnutím. Je to veľmi konkrétne rozhodnutie a je to veľmi dobré pre Európu, že sa takéto rozhodnutia prijímajú. To sa týka všetkých ľudí, ktorí pracujú za plat a na ich peňaženkách sa to priamo podpíše. Sú tu ľudia, ktorí hovoria, že to nie je tá najlepšia právna norma, ktorú táto snemovňa prijala. To je síce pravda, ale je to krok tým správnym smerom. A z Európskej únie robí inštitúciu, ktorá má ľudskejšiu tvár, ktorá sa približuje ľuďom, nie k politikom, ale k spotrebiteľom, bežným ľuďom, bežným Európanom. A práve preto by som poďakoval spravodajcovi, pánovi Kančanovi, za vynikajúcu prácu. Teraz má slovo pani Anna Rozbach. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Cestujúci ďalkovej dopravy musí mať rovnaké práva ako cestujúci vlakom alebo lietadlom, napríklad eh, eh, keď ide o zrušenie alebo meškanie dopravy. A to je dobré. Ale niekoľko e, kritických e, poznámok e, si predsa len dovolím povedať. Pokiaľ ide o cestujúcich so zníženou mobilitou, áno, je tu určitá pomoc, ale viaceré linky a autobusy sa nedajú použiť takýmito pacientmi a musia sa prerobiť. Takisto ceny lístkov prípade e, autobusovej dopravy by mali byť konkurencieschopné v porovnaní so železničnou alebo leteckou dopravou. Ale e, podniky sú veľmi obmedzené e, týmito novými podmienkami a to znižuje konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by som e, e, zablahoželať všetkým, najmä pánovi spravodajcovi, za snahu o dosiahnutie kompromisu v tejto zložitej agende. Myslím si, že sú to viaceré vydobitky, ale idú, ide o viaceré nedostatky. Tento kompromis e, pre autobusovú dopravu sme upravili všetky odvetvie dopravy. Ďalším dôležitým krokom je spoločný rámcový program pre všetkých cestujúcich. Jasne definované e, e, práva sú mimoriadne dôležité pre našich občanov a zároveň treba povedať, e, že treba zabezpečiť koherentnosť jednotlivých druhov dopravy. Takisto E, treba povedať, že v prípade e, cestujúcich lietského právo kritéria sú absolútne odlišné e, od cesto, vlakovej dopravy. Myslím si, že treba snažiť o cieľe, ktoré sú na prospech predovšetkým našich občanov. Ďakujem pekne, pán Elka Druj, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia. Ja samozrejme na úvod veľmi úprimne ďakujem spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali na tom, aby sme dosiahli tento výsledok. A gratulujem tiež belgickému predsedníctvu, ale začal by som napriek tomu malou kritikou na radu. Mrzí ma, že rámec spôsobnosti platí len od tých 250 km a viac, hoci v Európskej únii by bolo logické, že všetky cezhraničné linky by spadali do, tomto, do tohto rámca. 250 kilometrov nemalo ani vždy podporu všetkých členských štátov a bolo veľmi ťažké nájsť väčšinu členských štátov, ktoré by boli za práva cestujúcich a to je dosť znepokojivé. Toto nariadenie umožňuje ukončiť revíziu všetkých e, spôsobov dopravy a komisár už oznámil, že budeme e, využívať skúsenosti a toto nariadenie a celá legislatíva sa má aplikovať v teréne pre osoby so zníženou pohyblivosťou. To bude obrovský krok vpred pretože im nebude možné odmietnúť takéto základné právo, ako cestovať takouto dopravou. Sú tam zadefinované e, sankcie alebo odškodnenia a tiež pomoc pre cestujúcich. E, my podporíme tento kompromis síce bez veľkého entuziasmu, ale predsa, pretože vstupuje do platnosti až po dvoch rokoch, ale je to v každom prípade krok správnym smerom a je to kompromis e, jednak extrémneho postavenia rady na jednej strane a názorov komisie na druhej strane. Pani Savisár, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem spravodajcovi. Estonci hovoria, že ak trávime veľa času, keď niečo robíme, tak sa nám to nakoniec podarí, ale ja bohužiaľ nemôžem povedať to isté o smernici pre práva cestujúcich Zmierovací proces bol veľmi dlhý a počas tohto procesu sme sa vzdialili od princípov Európskeho parlamentu, ktoré sme žiadali od, zavia- od začiatku. Máme síce základné práva pre cestujúcich, ale tá vzdialenosť 250 kilometrov vylúčuje z týchto práv tri krajiny EÚ a okrem toho ešte ďalšie štyri krajiny, e, len málo spojov budú môcť začleniť do tohto nariadenia. Navyše e, to vyčlenuje cezhraničné linky nezávisle od vzdialenosti a pre nás táto e, výnimka, ktorá je stanovená na 4 roky, predlžená na ďalšie 4, je nepriateľná. Estonská vláda bohužiaľ trvala na svojej podmienke a my e, žiadali dokonca aj dlhšie vzdialenosti, ale otázka je, chceme skutočne podporovať práva cestujúcich, alebo skôr sme na strane poskytovateľov služieb. Ja som na strane cestujúcich a nechápem, prečo vylúčujeme časť Európy z tejto smernice. Ďakujem za pozornosť. Pripomínam vám, že máme veľmi málo času, preto vás prosím o dodrženie časového limitu. Nech sa páči, pán Bradburn. Čo sa týka zásad pre práva cestujúcich, v autobusovej autokarovej doprave. Myslím si, že majú právo očakávať vysoký štandard služieb, ale musíme cítiť, čo je náležité, čo je vhodné. Musíme porovnať naozajstný prospech pre používateľov s nákladmi pre prepravcov. V tejto snemovni a často aj komisia sa priklania len k jednej z týchto dvoch strán. Ehm, samozrejme, že cestujúci vo všetkých druhoch dopravy musia mať rovnaké práva, ale predsa len letecká doprava nie je to isté, čo autobusová a autokarová. V autobusovej a autokarovej totiž to funguje veľa malých a stredných podnikov. Myslím si, že každý, kto je tu prítomný, by chcel vidieť profitujúce ziskové e, autokarové a autobusové spoločnosti, aby, aby rozkvitali. A preto je pravidlo 250 kilometrov, ktoré sa definuje ako taká diaľková doprava, e, nevhodné, pretože tieto spoločnosti, ktoré prepravujú cestujúcich na túto vzdialenosť, budú mať na sebe väčšie bremeno. A potom zásada tejto legislatívy e, e, nie, nie je celkom náležitá. Teraz má slovo pán Higgins. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto iniciatíva už sa konala takmer 3 roky a čo sa týka rady, skôr ona bola iniciatorkou ako parlament. Samozrejme, že musíme chrániť práva cestujúcich, najmä tých, ktorí sú zdravotne postihnutí, ale pôvodný návrh, ak, ako to hovoril Philip Bradburn, ak by sa prijal, by mal naozaj obrovskú záťaž, by predstavoval pre malé stredné podniky a mnohí, z mnoha by z bankrotovali. Preto si myslím, v súlade s tým, čo povedala na záver, že Treba podporiť tento kompromis, pretože prihliada aj na náklady prepravcov, aj na práva cestujúcich. Súhlasím s pánom Bradburdom, že práva cestujúcich v leteckej preprave sa nedajú porovnať s právami cestujúcich v iných druhoch dopravy, že sa to nedá celkovo rovnostarsky brať, ale ako balíček a ako kompromis je to vhodné a priateľné, preto by som rád zložil kompliment Brianovi Simpsonovi, ktorý odviedol vynikajúcu spra- prácu, spravodajcovi pánovi Kancianovi za koordináciu, Matiu Grošovi a Myslím si, že tu máme dobre vyvážený balíček pre e, prospech všetkých zúčastnených. Ďakujem, pani predsedajúca. Teraz má slovo pán Vlasák. Na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v minulých rokoch EP spolu s radou prijal právny, pred, právny predpis pre práva cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. A preto je logické, že teraz príjmame analogické normy aj pre autobusovú dopravu, a to napriek tomu, že cestujúci v Európe dávajú prednosť individuálnej doprave a že úroveň autobusovej a autokarovej dopravy sa zlepšuje. Naša snaha a nadšenie pre reguláciu by mala mať jasné hranice. Je logické, že treba zadefinovať v EÚ základné štandardy cestovania cez EÚ ochrániť zraniteľné skupiny cestujúcich a zaistiť ich práva. A nevhodným zasahovaním do vnútorného trhu je snaha rozširovať práva aj na miestne spoje, pokusy o čo najvyššie náhrady a regulácia všetkého až do posledného detailu. Je totiž jasné, že zbytočné povinnosti pre dopravcov znamenajú ďalšie náklady a tie sa odrazia do ceny e, lístkov. S obavami som ako bývalý starosta sledoval návrh zahrnúť do pôsobnosti smernice aj mestskú a prímeskú dopravu a som rád, že v tomto prípade e, zvíťazil zdravý rozum a že mestská a prímeská doprava e, sa vyhla tej nadmernej regulácii. Ďakujem. Ďakujem. Pán Itala, jedna minúta. Kiitos puhemies. Haluam itsekin kiittää. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili príprave kompromisu, najmä pánovi spravodajcovi, pánovi Simpsonovi Napriek tomu, že ide o kompromis, je to predsa len krok správnym smerom, pokiaľ e, to, ako to vnímajú občania. Najmä e, e, keď hovoríme o meškanie stratu batožiny, je dôležité, aby naše občania si uvedomili, že sme urobili maximum na to, aby sme zabezpečili ochranu ich práv. Tento limit 250 km nie je zrejme najoptimálnejší, a podľa mňa je to najslabší článok tohto nariadenia a budeme sa k tomu neskôr vrátiť. Čo sa týka e, osôb e, s zniženou mobilitou, e, máme zabezpečené ich práva, čo je dobré. Myslím si, že je to taký, taká legislatíva, ktorú by sme mali prijať, aby sme vylepšili svoju povesť v očach občanov. Ďakujem pekne, pán predsednička. Myslím si, že Mali by sme predovšetkým uvítať ustanovenia pre ľudí so znižnou mobilitou alebo so zdravotným postihením, ale čo nás znepokojuje, je e, e, hraničná hodnota 250 km, pretože e, jedna veľkosť nehodí sa všetkým a keď máme 27 štátov rôznej veľkosti, myslím si, že mali by sme mať väčšiu prúžnosť s tým, aby sme mohli zapracovať všetkých Napríklad e, ja žijem e, vo vzdialenosti 300 km e, od hlavného mesta a máme veľmi veľa malých podnikov, ktoré zabezpečujú dopravu medzi mojim okrskom a Dublinom a ustanovenie tohto návrhu vystaví ich veľkému tlaku a zvýšia náklady a preto budú musieť skrachovať. To bude znamenať stratu pracovných miest aj, ko aj pohodlie cestujúcich. Mali by sme to neskôr e, zmierniť. Ďakujem pekne. A teraz sa začína postup Catch the Eye. E, dostali sme viaceré požiadavky, bude môcť vyhovieť iba prvým piatim, to znamená, že najprv pán Koza. Üdvözlöm a busz utazó Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. E, pozitívne príjmam túto iniciatívu o právach cestujúcich pre autobusovú a autokarovú dopravu, takže aj osoby s postihnutím budú ľahšie môcť používať tieto druhy dopravy. Tento kompromis sa dosiahol po veľmi dlhom procese rokovaní a Európsky parlament a pán Kančan boli vždy tí, ktorí boli na čele tých, ktorí bojovali za práva osôb s postihnutím. Bohužiaľ, rada v tomto kontexte preukázala nedostatok e, znalosti, kontextu, flexibility a aj krátkozrakosť. Je smutné, že rada si nechce uvedomiť, že žijeme v obyvateľstve alebo žijeme v situácii, kde naše obyvateľstvo starne a v budúcnosti sa exponenciálne zvýši počet osôb, ktoré budú nejakým spôsobom postihnuté a budeme si musieť uvedomiť, že všetci občania EÚ skôr alebo neskôr budú musieť čeliť tomuto problému priamo alebo nepriamo a všetci teda budú potrebovať takúto pomoc. Na záver by som rád zdôraznil, že toto nie je práca, ktorá je na konci už máme štyri druhy dopravy, pre ktoré sa dosiahol kompromis a teraz potrebujeme spoločný balíček pre práva cestujúcich, akúsi chartu práv cestujúcich, kde by boli začlenené všetky práva cestujúcich pre všetky druhy dopravy. A teraz pani Sehnalová. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, kolegyňa, kolegovia, Európsky parlament bude hlasovať o dôležitom kompromise, ktorý výrazne posilní práva cestujúcich v autobusovej a v autokarovej doprave. Čo je pre mňa významné, že okrem odškodnenia pasažierov pri strate alebo poškodení batožiny alebo pri náhrade pri oneskorení spoja, do tohto kompromisu sa dostala aj posilnené, dostali posilnené práva cestujúcich s postihnutím a so zniženou pohyblivosťou podporujem nárok postihnutých na informácie, tak ako to bolo zadefinované v zmierovaní. Ehm, verejná doprava pre takéto osoby je veľmi dôležitou súčasťou ich života a to, tento kompromis nebol jednoduché dosiahnuť a preto gratulujem spravodajcovi aj všetkým členom zmierovacieho konania za prácu. Týmto nariadením budeme mať na európskej úrovni spoločný rámec ochrany pre všetky druhy dopravy a to je v oblasti práv pre cestujúcich síce nie ideálny, ale napriek tomu významný posun dopredu a za to ďakujem. Ďakujem a teraz pani Rís. Ďakujem pani predsedajúca. Liberáli sa dnes zdržia k tomuto nariadeniu o práve cestujúcich. Je to posledný článok reťazca tohto balíčka, ktorý je podľa mňa najmenej ambiciozný, povedal to pán Simpson aj pán El Kadravi. Je teda potrebné prejsť viacej ako 250 kilometrov, aby nás toto nariadenie chránilo. Keď robíte Brusel, Amsterdam, tak vás to chráni, ale keď idete v autokare a nejakým eh, menším, tak vás to nechráni. Tento vstup do platnosti, tam máme ešte výnimky, výnimiek a to presúva až na rok 2011 a neskôr. Ehm, veľmi dôležitá asistencia a pomoc pre handicapovaných, čo je smutné, že nie je to i hneď a nie pre všetkých. Ďakujem, pán Kremer. Je pekne, že teraz máme zabezpečené práva cestujúcich pre všetky druhy dopravy ale mm, mm, nesmieme zabudnúť, že napríklad e, e, ekologická železničná doprava je v nevýhode. E, napríklad tam je tarifa za každý kilometr na rozdiel od autobusovej dopravy. Taktiež v železničnej doprave sa zohľadne demisie, zatiaľ čo v autobusovej nie. Ale oneskorenie e, e, vlaku e, sa musí kompenzovať po jednej pol hodine, v tomto prípade po dvoch hodinách. To sú všetko nedostatky a potrebujeme integrovaný prístup, potrebujeme zabezpečiť práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, aby to bolo spravodlivé. Nie, že v jednom prípade sa to odschodňuje po dvoch alebo troch hodinách a v druhom prípade po jednej hodine to e, e, e, nie je dobrý kompromis. Takisto je tu vzdialenosť 250 km, zatiaľ čo v železničnej doprave kompenzácia bez ohľadu na dĺžku prepravy. Nechápem, prečo stále znevýhodňujeme železničnú dopravu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Po komplikovaných rokovaniach v zmierovacom konaní sa podarilo dosiahnuť komplikovanú dohodu o znení nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave aj keď sa pripravené nariadenie vzťahuje len na pravidelnú dopravu na linkách dlhších ako two hundred and fifty kilometrov prináša nové pravidlá a lepšiu ochranu cestujúcim aj v autobusovej doprave. najvýznamnejším prínosom pre cestujúcich asi bude vymedzenie ich práv v prípadoch zrušenia alebo zmeškania spoja keď sankcionuje prepravcu za zlyhania v organizácii prepravy až do povinnosti náhrady celého cestovného ako aj náhrady ďalšej škody až do výšky fifty ceny cestovného jediný problém ktorý myslím si mohol byť vyriešený lepšie sú výnimky z časového plánu ktoré umožňujú členským štátom odložiť uplatnenie tejto smernice o štyri roky s následným predĺžením tejto lehoty o ďalšie štyri roky. sumárna lehota ôsmich rokov na zavedenie tejto smernice do života sa mi vidí príliš dlhá. ďakujem za pozornosť. Um, a teraz má slovo komisár Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ctené poslanky, nectení poslanci. Ďakujeme za väčšinu pozitívnych poznámok pri tom, keď teraz budeme čeliť realizácii tejto právnej normy v oblasti práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Ešte stále je pred nami dlhý proces, pretože legislatíva v tejto oblasti bola zložitá, ale podarilo sa nám dosiahnuť kompromis. Pravdepodobne v budúcich dokumentoch sa nám podarí nadviazať na tento veľmi dobrý dokument, pretože sme sa držali zásadných princípov a podarilo sa nám zaviesť a ovplyvniť také obrovské odvetvie, akým je autobusová a autokarová preprava. Podarilo sa nám zaviesť práva cestujúcich, všetko ďalšie, všetky ďalšie dokumenty nižšej právnej sily, ktoré bude treba prijať. To je ešte dlhá cesta, ale ďakujem vám všetkým za tieto úsilia. Ďakujem pekne. A teraz e, pani ministerka v mene rady. Ďakujem veľmi pekne. E, pán pani predsedajúca, vážna pani predsednička, vážny pán komisár, vážny pán spravodajca. Obmedzím sa na dve poznámky aby som zareagovala na rozpravu, ktorá práve prebehla, ktorá bola veľmi zaujímavá. Táto rozprava jasne ukázala, aké sú ťažkosti a prekážky, e, s ktorými sme museli bojovať tak spravodajca ako my v rade pri zmierovaní. Rovnako musel s nimi bojovať aj pán komisár. A ja si nemyslím, že by tento balíček bol najlepší na svete, pokiaľ ide o práva cestujúcich pre autobusovú a autokurovú dopravu, ale ja si myslím, a treba si takúto otázku aj položiť, že situácia týchto situácií bude skutočne lepšia, keď vstúpi do platnosti to nariadenie. Ak si toto, túto otázku položíme, tak odpoveď je jasná. Áno, budú lepšie tieto práva. Samozrejme, hoci toto nie je najdokonalejší kompromis, ale budú mať lepšie práva. Ale kompromis je kompromis. Ide o to, že sú tam veľmi ťažké body, kde treba nájsť spoločný priestor a spoločné názory a to bolo jasné. Aj zo všetkých vystúpení e, bola jasná tá hranica, ten limit na základe ktorých e, kde je e, možná tá koncesia a teda takéto práva budú vplývať aj na malé a stredné podniky. Zároveň nesmieme zabúdať na potreby cestujúcich. Tiež súhlasím so všetkými europoslancami, ktorí túto otázku analizujú z hľadiska osôb, ktoré sú zdravotne postihnuté. Aj tu sme dosiahli konsekventný krok vpred a ja si myslím, že táto časť nariadenia je veľmi dobre vypracovaná a verím tomu, že predovšetkým, predovšetkým z ich hľadiska je táto normatíva pokrokom? Ráda by som len pripomenula pánom europoslancom, že maďarské predsedníctvo má ako slogan EÚ silná Európa, ktorá bude garantovať viacej práv aj cestujúcim a občanom a to bude vždy centrom tých hlavných politík a že európsky občania sú aj epicentrom nášho záujmu. Ja dúfam, že táto rozprava, ktorá prebehla, aj text, ktorý príjmeme, tak dokážeme, že naši cestujúci budeme mať takto viacej práva. Ďakujem všetkým za ich prácu a verím, že dnes sa nám tento dokument podarí bez problémov prijať. Ďakujeme a napokon má slovo na spravodajca pán Kančian. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval všetkým kolegom, ktorí vystúpili v tejto rozprave a ja si myslím, že to nie je najlepšie nariadenie na svete, ale je to jediné možné nariadenie vzhľadom na stanovisko rady. Je to najlepší výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. A je to veľmi dôležitý výsledok, pretože si myslím, že tak pre dopravu, ako aj pre turistov a cestujúcich a to, že sa nám podarilo nájsť rovnováhu pre tento druh dopravy, tak to je strategické. Táto rovnováha berie do úvahy aj tie fakty, že musíme brať do úvahy malé a stredné podniky a ich existenciu treba uchovať, o tom sa tu veľa hovorilo a na druhej strane uľahčujeme život osobám s postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou. Myslíme tiež na starších občanov alebo na tých, ktorí majú dočasne zníženú pohyblivosť. Teda berieme do úvahy aj tých najzraniteľnejších a snažíme sa obmedziť na minimum aj spory a e, teda konflikty. A táto dohoda e, bola dosiahnuté vďaka podpory všetkých. Pán Kalazako, naznačil, chceli dosiahnuť smernicu pre všetky druhy dopravy. To je niečo pozitívne. Vytvorenie európskeho trhu dopravy sa ešte nedosiahlo, ale v každom prípade e, pri rešpektovaní práv cestujúcich e, čo je pozitívom, je jednotný cestovný listok pre všetky druhy dopravy. V každom prípade ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, všetkým, ktorí spolupracovali na príprave textu, tieňovým spravodajcom, všetkým tým, ktorí značením sa zúčastňovali zmierovania. Ďakujem kolegom z výboru pre dopravu, sekretariatu, ďakujem komisii, maďarskému predsedníctvu pani Djöri, aj pánovi komisárovi Kalasovi a jeho spolupracovníkom za E, veľmi pozitívnu spoluprácu a tiež ďakujem zamestnancom e, Európskeho parlamentu, ktorí preukázali obrovský profesionalizmus. Však aj toto očakávame, keď musíme príjmať opatrenia, ktoré sú dôležité pre našich občanov. To bol krásny dôkaz tejto spolupráce a dosiahli sme dobré výsledky. Teraz... Rozpráva je ukončená a hlasovať budeme neskôr.